da tutte. E questo... questo dovevi parlarne con la guerra. No, Dear colleagues, we can... Vážení kolegovia, začneme s našim stretnutím s bodom Number two, which is the adoption of agenda. S bodom číslo 2, prijatie programu. Hlasovali sme o správe k ETS, ktorá bola odložená na stretnutie v Štrasburgu vo štvrtok 15. decembra, ktorý, ktorá bude už od 8. ráno do 10. Po obede, do 10. ráno a 5. decembra popoludní budeme rozosielať informácie. Súhlasíte s takto upraveným programom? Oznámenia predsedajúceho lehoty na pozmeňujúce návrhy. E, návrh chcete pána Stajesa po odložení hlasovania vo výbore INTA lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov iba v angličtine sa dohodla na stredu 14. decembra na poludne. Hlasovanie vo výbore ENVY bude 12. januára 2017. E, predbežný názor pani Melin o ochrane robotníkov z rizik, pred rizikami, ktoré súvisia s karcinogénmi a mutagénmi po ďalšom odložení prijatia komisiou e, sa to takisto odložilo, bude to až v druhom kole 21. decembra 2016. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je pondelok 9. januára 2017 na poludne. Dátum hlasovania vo výbore ENVY zostáva nezmenený. Medzi dokumentmi nájdete správu misií misii v Johannesburgu COP17 CITES. Bude to od 23. do 25. septembra. Ale to bolo, to, bolo, to je správa o tom, čo bolo. A členovia sú, tohto výboru sú pozvaní na stretnutie. Máme tlmočenie do 21 jazykov a naše zasadanie je vysielané cez internet. Čo sa týka ďalšieho bodu programu, e, prosím, ak máte námietky k programu, ktorý bol rozoslaný elektronicky, môžete ich predložiť, aby sa schválili. Máme teraz schváliť zápisnicu z 29. septembra. Ak nemáte námietky, opäť do konca tohto zasadnutia, ak ich nepošlete, budú aj tieto zápisnice považované za schválené. Teraz máme správu o prebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaniach o nariadení k ortuti. Tieto rokovania v druhom infor- neformálnom trialógu v útorok 6. decembra boli uzavreté. Rozdiely v niektorých kľúčových záležitostiach medzi parlamentom a radou sa dali odstrániť a všetky, prešlo sa všetkými produktmi, procesmi, všetkými záležitostiami, kritériami. Mnohé veci sa vymazali. A čo sa týka e, ortute pri odpade, je tu nová lehota na 5 rokov na jeho skladovanie. Skladovanie nad zemou bude vyžadovať ďalšie kroky, kedy bude musieť byť ortuť e, prevedená do pevného stavu. Čo sa týka kontaminovaných oblastí, komisia v rámci troch rokov vytvorí zoznam týchto oblastí na základe informácií z členských štátov. Komisia takisto e, očakáva vypracovanie odchýliek a revidovanie potreby ďalšieho prispôsobovania sa limitných odmôd e, s inou legislatívou Európskej únie, ktorá sa tiež týka o rtute. Máme tu takisto rozhodnutie rady o existujúcich procesoch e, príloha 3. Čo sa týka amalgámu pre zubné výplne, to je kľúčová záležitosť e, s červenými lienami pre oboch spoluzákonodarcov. Rada nesúhlasí s dátumom, kedy by amalgám sa mal jednoducho vylúčiť z používania. Ale stanoví sa pravdepodobne vekový limit 15 rokov pre zraniteľné skupiny, takisto zachovávanie 95 pre všetkých separátorov a takisto pre krematória sa vytvorí e, klauzula do roku 2020. Prezidencia, preziden, predsedníctvo s takto schváleným textom sa obratí na Koreper a v závislosti od záverečného textu, ktorý schváli Koreper, sa bude hlasovať 15. decembra v Štrásburgu vo výbore ENVY alebo 12. januára. A teraz prechádzame k elektronickému hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu na uznesenie o liekoch. Začneme okamžite. Máme tu pozmenujúce návrhy 60 za proti, kto sa zdržal Prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zdržali sa, schválení. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 66 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 67 kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 68 za, proti, Zdržiava sa hlasovania. Zamietnutý. 69. Ústne predložený pozmeňujúci návrh S a D. Chce niekto vzniesť námietku proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, predkladám ho na hlasovanie. Za, proti, kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Nie, prešiel, prešiel, schválený, ospravedlňuje sa predseda. 73, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prešla. Kompromis 3, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená trojka, 79, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. To si musíme overiť elektronicky. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 80, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmienci návrh 81 za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Hlasovali ste všetci? Tým pádom končím hlasovanie. A znova zamietnutý. Pozmienujúce návrh 82 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Pozmienujúce návrh 83, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. 84 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. 86, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prešiel. Schválený. 87 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Pozmenujúci 1 za proti, kto sa zdržiava, zamietnutý. Dvojka za proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Trojka za proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 4, kto je za proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 5, kto je za proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Na teraz spolu 6 a 7, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Osmička za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Deviatka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Desiatka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená. Jedenáctka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Dvanáctka za, proti, zdržiavajú sa. Schválená. Trináctka. Trináctka. Nebudeme hlasovať. Štrnáctka. Za, proti, zdržiava sa hlasovania. 14 si overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Ak všetci odhlasovali, tak končím hlasovanie. Tá, tento návrh bol zamietnutý. 15 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 17, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Zamietnutý návrh 18, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Návrh 19, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Návrh 20, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. 21, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. 22, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Kompromis 4, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržia hlasovania? Schválený. Teraz budeme hlasovať za, proti, kto sa zdržia hlasovania schválený. Kompromis 6, kto je za, proti, kto sa zdržia hlasovania schválený. 33 za, proti, kto sa zdržia hlasovania zamietnutý. 34 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý. 35 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý. 36 za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. 37 za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. Návrh 38, kto sa z... zamietnutý. 39 za, proti, kto sa zdržiava, schválený. Kompromis 7, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválený. 43 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutý návrh. 47, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Všetci ste hlasovali, elektronické hlasovanie uzavreté a návrh je schválený. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 53 za, proti, kto sa zdržiava, schválená. 54 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 55, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 56, sedmička za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 58 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 59 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Záverečné hlasovanie o takto pozmenenom texte elektronicky hlasujte, prosím. E, hlas z pléna. Ešte prosím pozmenujúci návrh 70 O ňom sme nehlasovali. 70 opakuje predseda. To je nový odsek na strane 2. I don't remember if we have voted in favor. Nepamätám si, či sme hlasovali za alebo proti, hovorí predseda. Plus, takže Ehm, hlasujeme za? Nie, ja si myslím, že ste, že ste povedali, že to nebolo schválené. Predseda opakuje, ale je to schválené. Takže navrhli to socialisti. We have a final vote, sorry. A teraz e, konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Zahlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Fajn, takže máme jednomyselnosť. Ďakujem veľmi pekne. we give for one minute... Dobre, na jednu minútku dáme možnosť, eh, aby ľudia, ktorí chcú mhm. odísť zo sály, aby eh, odišli. Mm -hmm. colleagues. Dobre, kolegovia, kolegyne. E, pustíme sa do bodu číslo 8 na našom programe. To je Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politik ročný prieskum rastu na rok 2017. Tu e, je naplánované, naplánovaná rozprava k návrhu uznesenia, pardon, návrhu stanoviska, e, ktorého spravo, ktoré vypracoval pán Uno Melo. Nemáme tu zatiaľ pána spravodajcu, ale dal by som slovo pani Ajuzo, aby odprezentovala, aby odprezentovala stanovisko spravodajcu. Takže Pilar, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán Uno Melo. Ehm, sa sem nemohol dostaviť a poprosil ma, aby som v jeho mene e, povedala pár slov k tejto téme, takže to veľmi rada urobím a Teraz by som prečítala jeho vyhlásenie. Táto rozprava je vynikajúca príležitosť rozprávať sa o e, koordinácii rôznych politík e, zdravotnej, ekonomickej e, s cieľom, s cieľom zabezpečiť rast a rozvoj. Tento rast a rozvoj hospodárstva by mal viesť najmä k zniženiu zahraničnej závislosti a k tvorbe pracovných miest. A tu treba zabezpečiť rast inteligentnou udržateľnou formou a znížiť závislosť na dovoze surovín. A nepochybne klimatické zmeny sú veľkou výzvou a preto je veľmi dôležité, ehm, že sa podarila dosiahnuť dohoda nedávno v Paríži. Treba podporovať v politikách rôzne praktické postupy, ktoré sú ekologické a znižujú poškodzovanie životného prostredia, ale vždy opatrne, pretože treba obhajovať aj ekonomické záujmy a Um, prispôsobiť podmienky tak, aby sme vedeli dosiahnuť uh, maximálny rast v niektorých sektoroch. A pokiaľ ide o uh, politiky v oblasti zdravia, zdravie je samozrejme najväčšou hodnotou a je pred, základným predpokladom ekonomického rastu. Takže treba investovať do zdravia a to vedie k zvyšovaniu aj hospodárskej prosperity, aj uh, sociálnych istot a je nevyhnutné podporovať e, finančnú udržateľnosť a e, odolnosť zdravotných systémov. Ďalej e, otázky hygienia zdravia, ako som povedala, sú základnou, základným predpokladom ekonomického rastu, takže ak chceme zlepšiť výsledky z hľadiska produktivity a ponuky na pracovnom trhu, tak im musíme venovať pozornosť. Treba, aby všetci tieňoví... A chcem poďakovať za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme dali slovo teňovým spravodajcom za SAD, pán Cofoli. Grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Oznámenie komisie o, e, o koordinácii hospodárskych politík a raste na rok 2017 zdôrazňuje podporu oživiť ekonomický rast tým, že sa bude rozhodne investovať do mladých a všeobecne do boja proti nezamestnanosti. My e, môžeme až po tento bod iste súhlasiť a sme si vedomi toho, že um, myšlienka Európy, ktorá nedokáže ponúknuť myšlienk, ktorá nedokáže ponúknuť príležitosti svojim občanom, je odsúdená na to, aby podľahla populizmu. My potrebujeme v parlamente otvorenú e, konfrontáciu, aby sme zareagovali konkrétnejšími a odvážnejšími rozhodnutiami na staré aj nové výzvy, ktoré radikálne transformujú európske aj globálne prostredie. Komisia víta fakt, že deficit na európskej úrovni klesol pod 2%, pretože ešte pred pár rokmi to bolo 6%. Takisto e, komisia hovorí o stabilizácii verejného dlhu, ale problémom je fakt, že štruktúrne fondy, respektíve štruktúrne reformy, ktoré prebiehajú v členských štátoch, nestačia a mali by ísť ruka v ruke s potrebnou flexibilitou, aby mohli pomôcť pri oživení investícií a hospodárskych politik. A tu máme na mysli napríklad investície do bezpečnosti a zabezpečenia nášho územia. Treba im prikladať patričný význam. Keď to e, napríklad porovnáme s tým, že naprávať následky prírodných katastrof, ktoré sú čoraz častejšie, e, vyžaduje obrovské náklady, tak prevencia je rozhodne jednoduchšia. Takisto treba posilňovať bankový systém, aby sme z neho e, dostali preč tú zraniteľnosť. Mnohé problémy bankového systému súvisia s bankrotmi veľkých bank alebo komplikáciách, komplikáciami aj vo výrobných odvetviach, kde podniky nie sú schopné splácať tým pádom sa vytvára reťazec platobnej neschopnosti a my musíme e, e, rozbiť ten začarovaný kruh, ktorý spôsobili škrty. Ale tým nechcem povedať, že miera flexibility pre e, sociálne a ekonomické politiky musí byť udelovaná bez akýchkoľvek kritérií. Teda tá logika 0, nič musí byť nahradená logikou kvalitatívneho hodnotenia, aby členské štáty túto kvalitu zohľadňovali vo svojich rozpočtoch. Európska komisia e, s istým ostychom, ale predsa vysiela signály, ktoré sú povzbudivé. A my máme čo ponúknuť, pretože vieme, že ak sa nebude investovať do zelenej ekonomiky, to je jedno z odvetví, ktoré rastie najdynamickejšie a je schopné vytvárať nové a kvalitné pracovné miesta, e, tak toto dáva možnosti aj pre rast a inovácie. A tu máme na mysli napríklad obehové hospodárstvo alebo systém riadenia, teda nakladania s odpadmi a nízkoemisné hospodárstvo. Toto sú veci, ktoré sú potrebné na to, aby sa zmenila paradigma tak ako to požaduje, eh, považuje, požaduje Parížská dohoda a potvrdil aj COP22. A pozitívne odkazy na Paríž a ostatné záležitosti, ktoré sa týkajú ekologického hospodárstva a e, nakladania so zdrojmi sú uvedené v tomto oznámení komisie a my musíme tlačiť na to, aby ekologické ukazovatele e, neboli len ilustratívne, ale aby sa zohľadňovali čoraz viac pri hodnotení ekonomických politik členských štátov. Ďakujem veľmi, veľmi pekne teraz pán Selimovič za Alde. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi Melovi za to, že spracoval toto stanovisko, ktoré podľa mňa je dobrou, dobrým základom pre ďalšiu prácu. Takisto vítam fakt, že eh, Envy vypracúva stanovisko k ročnej, ročnému zhodnoteniu rastu. Je potrebné životné prostredie vidieť ako súčasť riešenia ekologi- hospodárskych a sociálnych problémov, ktorými Európa naďalej trpí. Takisto ozeleňovanie hospodárstva môže viesť k znižovaniu následkov, zmierňovaniu následkov krízy. Ja by som chcel uviesť tri E, opatrenia, ktoré v tejto oblasti majú vážny dopad. V prvom rade ekologické zdanenie alebo programy presúvania zdanenia známe aj ako e, ekologická daňová reforma, sú e, politickou prioritou, čo ilustruje aj stratégia Európa 2020. Takýto pokrok bol spustený aj smernicou o zdanení z roku 2003 a vypršaním prechodného obdobia v rámci ktorého členské štáty mali zákonnú povinnosť zaviesť nové dane. A ďalej ekologické zdanenie v kombinácii s ďalšími trhovými nástrojmi, ako napríklad e, prehlbenou zodpovednosťou a e, prehlbenou zodpovednosťou politikov. E, v roku 2015 len 25 členských štátov z 28 využívalo napríklad zdanenie skládkovania ako súčasť svojich ekologických politík. Ja som presvedčený, že je možné robiť viac, najmä zo strany členských štátov Európskej únie. Potrebovali by sme, aby Európska únia nadalej presúvala zdanenie e, z, zo zamestnancov na znečisťovateľov a užívateľov a širšie uplatňovanie ekologických daní by umožnilo e, zlepšovanie kvality životného prostredia, znižovanie spotreby energií a zvyšovania energetickej účinnosti, podporu inovácií a e, odstraňovanie starých technológií v, rôznych oblastiach. A tiež by som chcel spomenúť e, význam zelených pracovných miest. E, nedávna štúdia jasne ukázala, že počet ľudí, ktorí pracujú v ekoodvetviach, dosahuje asi 3,5 milióna v celej Európskej, v, v tom roku, teda v celej Európskej únii. V roku 2002 to číslo bolo na 2002, 2 milióny 2,2 milióna, čiže číslo rastie. A tu je treba vnímať životné prostredie ako zdroj, ako vstup. Ale kľúčová je, kľúčové je správne uplatňovanie európskych politik. A tu uvádzam napríklad e, smernicu energetickej účinnosti budov z roku 2010, ktorá vyžaduje, aby do roku 2020 boli takmer všetky nové budovy, budovy s nulovou, s nulovou spotrebou energie. Um, väčšinové obalu veľké opatrenia sú v zateplovania inštalácií teplných čerpadiel. Toto sú oblasti, ktoré tvoria pracovné miesta a e, preto je možné e, implementáciu takýchto politik podporiť aj tvoru pracovných miest a inovácie. No a potom zelené financie. Tu by som chcel spomenúť, že viac e, investícií do ekologickej oblasti je absolútne nevyhnutná podmienka vytvárania pracovných miest rastu, zatiaľ čo tlak na finančnú disciplínu je charakteristický pre politickú reakciu EÚ a je to potrebné e, počas e, finančnej krízy. A ja sa domnievam, že investície, ktoré naozaj potrebujeme na to, aby sme dosiahli zelené hospodárstvo, stav zeleného hospodárstva, sú nevyhnutné na to, aby v oblasti energetiky, klímy a ostatných politik EU. E, toto je zkrátka nevyhnutná podmienka. A potom je podľa štúdii potrebné, aby investície do zeleného hospodárstva dosiahli aspoň 500 miliónov eur ročne, na to, aby, dolárov ročne, aby sa, zastavili, aby sa zabrzdili tie účinky e, zmeny klímy, čo varujú klimatickí experti, že tie klimatické zmeny sa stanú irreverzibilnými. No a potom um, toto, je, toto sú vlastne čísla, bo toto, toto, toto sú peniaze, ktoré by mohli tiež podporiť hospodársky rast. No a Ďalej sú tu alternatívne spôsoby e, riešenia týchto problémov. E, nevyhnutné však je nájsť správnu rovnováhu medzi ekologickými daňami a investíciami a tie investície do zelenej ekonomiky by mali byť ešte ziskovejšie, aby, investori, aby boli pre investorov atraktívnejšie. A potom e, veľmi dôležité pre rast, tu ja chcem navrhnúť pozmeňovací návrh, ktorý toto bude riešiť, a teším sa na spoluprácu s, teň, s ostatnými teňovými spravodajcami po predložení pozmeňovacích návrhov. Ešte raz chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za to, že túto správu predložil. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za zelených pán Bas Eichhout. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tiež chcem povedať vo svojom mene, že veľmi pekne ďakujem spravodajcovi za, za spracovanie tohto stanoviska. My sme, eh, ja, ja poznám pravidlá, takže nechcem hovoriť dlho, ja viem, že ako povedali ostatní kolegovia, toto je dobrý základ pre eh, ďalšie ďalšiu prácu. Myslím si, že je nevyhnutné, aby e, teraz sa aj výbor pre životné prostredie zapojil do prác v rámci Európskeho semestra, lebo ako všetci vieme, toto je e, toto, toto všetko sa týka tej veľkej témy ekonomického, ekonomického vládnutia, ekonomickej správy a vieme, že e, členské štáty musia nakladať svojimi rozpočtami rozumne a to znamená investície do ekológie. Táto časť je samozrejme logická, keď sa pozrieme okolo seba, je to prostredie, v ktorom žijeme a ktoré musíme chrániť, A ako chceme využívať. A e, k súčasnému návrhu starost, spravodajcu tam súhlasíme s mnohými vecami, ale Chcem uvieť niekoľko konkrétnych eh, vecí. Keď, keď spravodajca hovorí, že princíp eh, obehového hospodárstva mal byť súčasťou semestra, s tým samozrejme súhlasíme, ale malo by byť jasnejšie, čo, znamená, eh, čo znamenajú tie princípy podľa mňa, pretože v diskusii o balíku odpadov napríklad hovoríme o indikátoroch a tieto indikátory by sa mali premietnúť do semestra, čiže toto asi by mal byť jeden z tých elementov a k tomuto ja predložím pozmeňovací návrh. Ale otázka zdanenia. To je jasné, že je veľmi ťažké, proste každá debata o zdanení je komplikovaná, ale e, ako už kolega povedal, on to, on to vlastne povedal vyčerpávajúce, ja si myslím, že by sme sa mali vyhnúť nejakým hĺbkovým diskusiám. E, problém je, že počas krízy sa zdanenie pracovnej sily zvýšilo, čo je najhlúpejšia možná vec, lebo e, zdanenie pracovnej sily by sme mali práve znižovať, aby sme podporili tvorbu pracovných miest. A treba presúvať zdanenie len na, len na e, znečisťovateľov, ale aj e, tam, kde sa využívajú e, čisté a ne, e, ešte nedotknuté zdroje. Teda tie ekonomické sily hľadajú spôsoby, ako využívať nové a nové zdroje a ak začneme likvidovať životné prostredie v nedotknutých oblastiach, tak tamto skrátka môže mať veľký negatívny dopad. E, ďalej ma celkom už unavujú všetky tie medzinárodné platformy, kde ľudia súhlasia s tým, že sa musia zrušiť e, dotácie e, pre využívanie fosílnych palív. Ja som už aj prestal počítať OECD, G20, G8, IMF, Svetová banka. Všetci tvrdia, že, toto, že tieto dotácie fosílnych palív treba zrušiť a e, pritom sa nič nedie. Ja si myslím, že toto je, toto je obrovský indikátor semestra. My by sme mali prestať e, hlásať e, vodu a piť víno, mali by sme skrátka konečne tieto dotácie zrušiť. Ja sa teším na, e, na, na pozmeňovacie návrhu, na návrhy kolegu Selimoviča k e, zeleným investíciám, tam sa určite zhodneme a potom záverom by som ešte chcel povedať, že chcem predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré by mali za cieľ zabezpečiť to, že v krajinách zostane poskytovaná určitá základná úroveň zdravotnej starostlivosti. Vidíme, že sa deje v Grécku. Tam základný element zdravotnej starostlivosti eh, je skutočne erodovaný a znižuje sa pod akceptovateľnú úroveň. A to by malo byť súčasť eh, semestra, to znamená, občania by mali mať eh, možnosť, alebo teda by mali mať prístup k určitej základnej úrovni zdravotného, zdravotných služeb zdravotného zabezpečenia. To isté sa týka potravín a Európa by nemala hovoriť len o úsporách, ale mala by ukázať, teda ako Európa by sme mali ukázať, že základná úroveň zdravotnej starostlivosti a základ e, potravinová bezpečnosť v Európe by mali byť nedotknutelné a ak Európa nebude rozširovať svoj systém v tejto oblasti a bude sa sústredovať len na úsporné opatrenia, tak e, sa môžeme spolahnuť akurát na to, že ľudia prestanú Európe veriť ešte viac. To je moje stanovisko Opakujem, teším sa na spoluprácu s eh, kolegami aj so spravodajcom a ehm, ako som povedal, v našich pozmeňovacích návrhoch sa budeme snažiť doplniť špecifické, konkrétne špecifické body, ale stanovisko je veľmi dobré a radi ho zašleme potom kolegom do výboru EKON. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, za ENF pani Mirej Dornáno. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja chcem tiež poďakovať spravodajcovi za prácu, avšak eh, podľa môjho názoru táto správa sa v priebehu rokov stala nástrojom na vyvíjanie tlaku na rozpočtovú a hospodárskú politiku členských štátov, investície do zdravotníctva, zdravia a ostatné naozaj šialené obrovské investície viedli k tomu, že sa zrútili verejné služby v rôznych členských štátoch a mala to naozaj negatívny dopad na poskytovanie služieb najmä na juhu Európy. A my momentálne sme veľmi ďaleko nejaké myšlienke ekonomickej prosperity a rastu, po, ktorej táto správa, po ktorých táto správa volá. Takže veľmi ťažké podporiť tento princíp a takisto veľmi ťažko podporiť obsah, pretože čo možno povedať o tejto zmeske návrhov, ktoré sú v rozpore s inými politikami a ktoré sú vnúcované členským štátom maximálnou silou. E, obehová ekonomika, obehové hospodárstvo. My samozrejme vieme, že, že tu plitváme zdrojmi a správa potvrdzuje, že zavedenie kratších cyklov by umožnilo európskym podnikom ušetriť asi 600 miliard eur ročne a pomáhať e, obehovému hospodárstvu tým, že sa bude zvyšovať ďalej ekonomická administratívna záťaž, ktorú momentálne na členské štáty pôsobí. To je vec, alebo to je myšlienka, ktorá určite nepomôže. Už teraz totiž sa podniky nachádzajú pod tlakom konkurencie z tretich krajín a to je jedna z hlavných príčin napríklad aj znečisťovania životného prostredia. Mm, ten lokálny prvok má byť chránený a mal by e, prinášať inovácie, ktoré potrebujeme. Naši výrobcovia a naše priemyselné podniky by sa mali podporovať v tom, aby inovovali. A tiež sa tu hovorí o tom, aby Európska únia bola energeticky sebestačná. Ale jasné, že členské štáty sami nebudú schopné ubezpečiť alebo zabezpečiť svoje energetické potreby. Fosílne energie alebo fosílne paliva nie sú udržateľnými zdrojmi a obnoviteľné zdroje zase nie sú životaschopnou alternatívou. Tu je samozrejme rozvoj našou prioritou, ale stále sme závislí na dovozoch. Takže nejaké zbožné priania, ktoré tu uvádzame, nám nepomôžu vyriešiť túto situáciu a potrebujeme budovať svoje vlastné zdroje a svoje vlastné síly a my samozrejme radi navrhneme pozmeňovací návrh v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa niekto hlásil slovom, takže dávam slovo teraz za komisiu pánu Klanaganovi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska a takisto aj tieňovým spravodajcom za vyjadrenia dnes do poludnia k prehľadu rastu hospodárstva. Ďakujeme za podporu návrhu stanoviska aj za podporu e, toho, čo bolo e, vyjadrené ako podpora jednotlivým odvetviem. A ide o tri e, piliere pre obnovu hospodárstva a vrátanie zodpovedného verejného financovania. Spravodajca v stanovisku vyjadril dôležité názory a s tými súhlasíme, že potreb, treba podporovať v jedno, na jednom tom druhu rasta a tvorbu pracovných príležitostí a tak, ako bolo povedané, treba sa zamerať na opatrenia členských štátov na riešenie ostávajúcich eh, bariér um, investíciám a to je vlastne zodpovednosť jednotlivých členských štátov. Vítame odkaz v stanovisku, návrhu stanoviska na Parížskú klimatickú zmluvu, zmluvu klíme. Aj o nej hovorí e, výročný e, prehľad rastu. Určite je to ďalšia možnosť rastu a príležitosti pre e, európske podniky v rámci služieb, tak aby sa dalo prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré boli dohodnuté. A napokon, pokiaľ ide k otázke, otázke, otázky investície do e, zdravot, zdravia a účasť, e, úči, účinnosť na prácu, súhlasíme so spravodajcom, že Zdravotníctvo a zdravotnícke systémy sú hlavné témy, ktoré treba riešiť v rámci európskeho semestra aj z hľadiska trvalej držateľnosti a prístupnosti, dostupnosti a očakávame, že sektor zdravotníctva bude naďalej riešený v konkrétnych e, špecifických analýzach pre jednotlivých krajiny a takisto sa ocitne v našej, našom e, prehľade rastu. E, teda tešíme sa na konečnú verziu stanoviska, vrátanie e, všetkých mm, zapracovaných pozmeňujúcich návrhov a očakávame e, konečnú verziu, že bude zaslaná výboru pre ekonomické a menové záležitosti. Ďakujem. Termín pre pozmeňujúce návrhy je 14. decembra o 12. 24. januára sa stretne um, daný výbor a potom 6. februára sa bude hlasať v Teraz uh, ideme na ďalší bod nášho programu a tým je absolutorium uh, Všeobecného rozpočtu EÚ. Takisto budeme sa zaoberať absolutorium agentúr, ktoré sú v našej zodpovednosti a teraz uh, si udelím slovo sám, aby som mohol vysvetliť svoj e, návrh stanoviska. Prepačte, ale prejdem na taliančinu. <laughs> Aj také sa stáva. Dobbiamo ricordarci che e, questo esame sulla implementazione e- Treba si pripomenúť, že tento prieskum implementácie a plnenie rozpočtu za rok 2015 zohľadňuje správu účtov, e, auditorského dvora v spoluprácu s Európskou komisiou a agentúrami, ktoré spolupracovali a uspokojivo zodpovedali na naše e, požiadavky o informácie a údaje. Musím pripomenúť, že rok 2015 bol druhým rokom implementácie viacročného finančného rámca rok 2014 až 2020. A preto implementácia niektorých e, e, liniek bola nižšia než e, v niektorých iných rokoch a v niektorých iných linkách, ktoré sú v našej kompetencii, sú veľmi vysoké. Niekedy dosiahli až 99,9 to znamená, že sme plne využili zdroje, ktoré boli k dispozícii. úroveň plnenia bola skutočne veľmi vysoká. No a teraz by som rovno hovoril o jednotlivých e, údajoch k implementácii. Čo sa týka zásahu prostredníctvom DG e, životné prostredie, 369 miliónov 251 tisíc boli teda prostriedky, viazané rozpočtové prostriedky, mali sme 99,36 na splnenie a prostriedky platovné boli využité na 99,6 Čo sa týka záväzkov, tam bolo navýšenie na 99,6 Čo sa týka verejného zdravia, tam má DG Sante ktorá bola za 2000, v roku 2015 odpovedné za 237 miliónov. To bol rozpočet, ktorý sa týkal verejného zdravia, 97,4 percent bolo naplnených, bolo vyčerpaných. U platieb to bolo 97,2 Aj program verejného zdravia 2014 a 2020 bol plnený e, náležite na 99,9 a prostriedky na platby, ktoré boli k dispozícii, boli naplno využité. Čo sa týka agentúr, máme tu agentúru EFSA, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlin. Aj tu sme dosiahli vysokú úroveň implementácie. Potom sa tu vyskytli určité storna, ktoré sa využili na iné financovanie. Aj tu sa plne využili všetky prostriedky na platby. V roku 2015 neboli schválené nové pilotné projekty ani prípravné akcie okrem jednej prípravnej akcie, ktorá sa realizovala a tá sa týkala prepravy zvierat. preplatené boli iniciatívy, ktoré sa spustili v predchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o 5 decentralizovaných agentúr, ktoré sú v našej pôsobnosti, to je EFSA, EMA, ECDC, ECHA a EEA. Chcem len pripomenúť, že tieto agentúry z technického i vedeckého hľadiska plnia veľmi dôležitú úlohu, doplňajú inštitúcie Európskej únie. A preto je nevyhnutné, aby mali k dispozícii primerané finančné a ľudské zdroje a tak mohli svoje ciele naplňať. Vo všeobecnosti tu sledujeme zlepšovanie plnení rozpoč- ročného rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Boli prijaté nápravné opatrenia po odporúčaniach Európskeho parlamentu aj auditorského dvora. Išlo najmä o sebahodnotenie, zlepšenie systému vnútornej kontroly a výročných pracovných programov. Teda, že majú byť detaľnejšie, čo sa týka výberových konaní alebo dotácií. To isté sa týka záväzku v rámci e, odporúčania Európskeho parlamentu prijatého e, v rámci príjmania absolutória za rok 2014. Išlo tu predovšetkým o prácu s vedeckými odborníkmi e, v agentúre EFSA. Na základe disponibilných údajov a správy auditorského dvora sme toho názoru, že môžeme udeliť absolutórium komisii, čo sa týka energetickej, klimatickej, bezpečnostnú politiku. A v tejto oblasti môžeme dať aj absolutórium tým uvedeným piatim agentúram, ktoré sú pod kontrolou nášho výboru. A teraz odovzdávam slovo tieňovým spravodajcom. Ako prvý má slovo pani kolegyňa Kadenbach. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. My sme už e, o tejto veci stručne hovorili. Tie stanoviská sú naozaj e, obsiahle. Stanovisko výboru je tu aj stanovisko auditorského dvora vlastne takmer e, všetky e, návrhy e, auditorského dvora sa týkajú v súvislosti s agentúrami, agentúr, čo sa týka financovania či uzatvárania. Vidíme, že naša spolupráca funguje a myslím, že z našej strany, že nebude veľa pozmenujúcich návrhov, je tu možno ešte niečo, čo by socialisti demokrati chceli zdôrazniť, ale myslím, že e, pán kolega Lavia tu v zásade všetko podstatné vo svojom stanovisku viedol. Ďakujem. A pán Salemovič. Thank you very much. Uh... Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať iba, že e, chceme k tejto správe predložiť určité pozmeňujúce návrhy. Myslím, že stanovisko je veľmi dobré a že sme spokojní s vývojom, e, teda že chybovosť klesá. Myslíme si však, že ešte e, niekoľko vecí potrebujeme predložiť, takže vás len upozorním, že nejaké pozmeňujúce návrhy od nás ešte prídu. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Torna. Ďakujem, pani Tornáno. E, ďakujem, pán predseda. Je ťažké nepodporiť túto prezentáciu činnosti komisie a uvedených piatich agentúr finančné konanie je vhodné, to uznávam, je pre typické zníženie chybovosti, dobre využíva prostriedky a je tu racionalizovaná správa personálu. Niektoré agentúry sa skutočne snažili znižovať svojich pracovníkov o 5 čo požadovala Európska komisia pre e, Európsku agentúru pre životné prostredie túto snaj treba aj ďalej sledovať. Efektívnosť treba sledovať eh, pomerom zamestnanosť rozpočet a využívaním rozpočtu, čo je eh, odlišné u jednotlivých agentúr. Agentúry, ktoré spolupracujú s komisiou a teda pod ňu spadajú, majú veľký problém s transparentnosťou a legitimitou. Napríklad eh, a Európska agentúra pre chemikálie a Európska agentúra pre lieky veľmi silno závisia od rozpočtových prostriedkov a preto, či pre niečo iné celkové výsledky nie sú celkom uspokojivé. Napríklad v roku 2014 sa vyskytol incident, ktorý sa týkal žiadosti o uvedení na trh. Bolo to určitom chemickom výrobku a bolo to pochybné. Otázka konfliktu zaujímavé je ďalším výrečným príkladom. Týkalo sa to rôznych agentúr, predovšetkým Vysokého úradu pre bezpečnosť potravín. Zatiaľ sa to nejako nedoriešilo a dôležité je to, aby tieto agentúry fungovali transparentne a v spolupráci s vedeckými kruhmi, najmä pokiaľ ide o uvádzanie určitých prípravkov na trh. Napríklad Gardalix a Cerbarix, to sú očkovacie látky. Čo sa týka EFSA, je tu odporúčanie ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. E, to treba vziať do úvahy pri plnení svojej politiky verejného zdravia by sa Európska únia mala zameriavať iba na Európanov. Dokument ale jasne hovorí o tom, že existuje obrovský tlak na prostriedky z tretieho zdravotníckého programu e, práve kvôli migrácii. Ja tu práve vnímam obrovské zdravotné rizika, ktoré migrácia prináša. Sú to jednak patológie, ktoré sú prítomné v krajinách pôvodu a takisto ide o hygienické podmienky e, v centrách príjmu. Samozrejme, v tomto zmysle prezložíme pozmeňujúce návrhy. No, hlási sa ešte niekto? Kto chce začať? Oui, merci, monsieur le président. Donc, pour, euh, la... E, ďakujem, pán predseda. generálne riaditeľstvo Envy Klima a Európskej agentúry pre životné prostredie roky 2015 a 2016 sú pre nás skutočne náročné. Sú to totiž roky, kedy sa začína realizovať množstvo nových projektov podľa nových pravidiel. Zároveň dobiehajú projekty, ktoré boli spustené na základe predchádzajúceho právneho základu Life Plus. Pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, musíme povedať, že sme dosiahli dobré výsledky. Zaznamenali sme predovšetkým zlepšenie u pladieb v rámci DG Klima. Zdá sa, že tam si už našli svoju pracovnú cestovnú chlosť, Už to celkom dobre funguje, najmä u projektov, ktoré súvisia s novými technológiami a podobne, alebo napríklad práva na emisie skleníkových plynov. Pozitívne je to, že sme dosiahli 95 pre všetky indikátory a prostriedky na platby nám nechýbali na rozdiel od predchádzajúcich rokov. Takže sme e, nemuseli vôbec prikračovať po zastavovaniu platieb a to je pozitívne. Druhý bod sa týka e, legálnosti a regulérnosti. Niektorí z vás hovorili o znižovaní a znižení chybovosti. Dvor auditorov vydal určité konkrétne odporúčania, ktoré sme s nimi oboj strane prebrali, ale žiadne z týchto odporúčaní nemuselo byť uvedené v správe, ktorú dvor auditorov zdôraznil. Takže žiadne z týchto odporúčaní nebolo nejak tak dôležité, že by sa na to muselo upozorňovať verejne. Čo sa týka bilaterálnych odporúčaní, na tie sme reagovali a budeme ich uplatňovať. Týka sa to niekoľkých prvkov. Dvor auditorov žiadal o zjednodušenie a vyjasnenie textov, najmä pokiaľ ide o zmluvy či dohody o dotáciách. Druhá vec je lepšie monitorovanie projektov počas ich realizácie. Tu začíname eh, pozorovať účinky eh, týchto opatrení v momentálnych výsledkoch. No a napokon ešte jedna poznámka, pretože v správe sa píše o pilotných projektoch a prípravných akciách, ktoré musia byť zamerané na tie oblasti, ktoré sú podstatného, zásadného charakteru. V tomto zmysle jeden príklad z roku 2015, pilotný projekt BEST projekt, ktorého cieľom je ochrana biologickej rozmanitosti na zámorských územiach, ako je Gvajana, Nová Kaledónia alebo Kanárske ostrovy. Tento projekt bol veľmi uspokojivý a e, mal vynikajúce výsledky. Myslím si, že to je príklad pilotného projektu, ktorý skončil úspešne. A teraz odovzdávam slovo e, kolegovi z Digesante. Som za DG, zodpovedný za e, program e, potravín. Ako bolo uvedené, e, vítame implementáciu percentá, ktoré vychádzajú z projektoch, ktoré sa dajú realizovať len v projektoch podľa pravidla N plus 2 Ehm, výsledkom našich projektov je zlepšené zdravie zvierat v členských štátoch. Je to aj ďaká členským štátom, ktoré e, znižujú chorobnosť. A ja by som chcel povedať, že keď e, o, dvor auditorov vydáva a odporúčania pre agentúry, samozrejme komisia, má zabezpečiť, aby tieto e, odporúčania nasledovali akčné plány, ktoré sa potom e, realizujú. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, sme fajn, s časom dodržiavame harmonogram, lehota na predkladanie 14. decembra na poludne. Hlasovanie vo výbore bude 30. a 31. januára počas tohto stretnutia. Hlasovanie vo výbore roh bude v marci. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, ale musíme počkať dve minúty. Hmm na pani Kabezon, ktorá je spravodajkyňou k tomuto bodu, takže minútová prestávka. Môžem e, túto prestávku prosím využiť. Chcem sa niečo spýtať, nie je to na programe, ale keďže tu je komisia, tento parlamentný výbor sa dohodol že bude chrániť vtáky a iné druhy živočišné. Táto smernica sa teraz implementuje a ja si myslím, že je to triumf tohto výboru, pretože sme boli veľmi tvrdohlaví a som za to veľmi vďačná. Ďakujem vám. Áno. A ja som veľmi rád, že takáto správa, dobrá správa, prepačte, ospravedlňuje sa predseda, súhlasím, že táto smernica o habitatoch e, ešte ale nemôžeme vopred sa tešiť. Ja ako farmár sa na to pozerám inak, sú tu implementačné nariadenia, s ktorým musíme pracovať a komisia ich musí využívať. A trošku nám to uniklo, pretože pred pár dňami sme hovorili o prípade vo Švedsku, kedy si chceli niečo naplánovať a komisia im povedala, naplánujte si, Švedi si to naplánovali a 5 krát im to komisia poslala späť, pretože jeden z úradníkov v Bruseli sa, sa mu proste nepozdávali nejaké podrobnosti. Takéto niečo sa musí zmeniť. Všetky odmietnutia akýchkoľvek plánov, dokumentov musia byť predsa vedecky odborne zdôvodnené. Ide o to, že komisia si robí, čo chce. A v tomto prípade to tak bolo. Ja chcem ľuďom povedať, ak budeme takto pokračovať, Európania jednoducho utečú z Európy, zamietnú e, vás, odmietnú Európu, keď to bude takto pokračovať. Thank you for your comments. Ďakujeme za poznámky, za vstupy. Nebola to vianočná pohľadnica, pán predsedajúci, znie hlas z pléna. Predseda pokračuje. Čakáme na spravodajkyňu k ďalšiemu bodu pre prerušenie schôdze. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda. Začíname s ďalším bodom na programe. Je to výmena názorov pozmenujúcim návrhom o prístupe k liekom. Dostali sme 617 pozmeňujúcich návrhov. Pre spravodajku spravodajkyňu, pardon, je tu ťažká a dlhá cesta, aby zorganizovala možné kompromisy. Poprosíme ju, aby nám poskytla svoj názor na to, aké pozmeňujúce návrhy prišli a ako si s tým naložíme. Prepašte, pán predseda, som nečakala, že eh, budem môcť vystúpiť eh, ako isté viete, bola som na inom zasadnutí, ale ako hovoríte, eh, je to, je to 617 pozmeňovací 617 pozmeňovací návrhov, je toho veľa a ja chcem poďakovať eh, eh, za spoluprácu ostatným, ktorí sa na tom dobodelali. Tá spolupráca bola vynikajúca. Je potrebné dospieť v tejto veci k čo najširšiemu konsenzu. Táto téma si to zasluhuje a my sme museli ustúpiť v dvoch hlasovaniach na výbore, ale dosiahli sme to, čo bolo možné dosiahnuť. A týchto 617 pozmeňovacích návrhov hovoria skôr, hovoria o veľkom záujme, ktorý táto téma e, vyvoláva, ale sú tu rôzne stanoviska, ktoré sa dostávajú do konfliktu. Bez ohľadu na to, e, v tých e, rozpozmeňovacích návrhoch, ktoré často sú protichodné, je vidno, čo všetko ľudí zaujíma a čo všetko si ehm, predstavujú, alebo teda ako, všetko si, ako rôzne si predstavujú zlepšenie regulácie liekov, ktoré sú k dispozícii ľuďom v Európe. A ehm, pôvodné, pôvodná motivácia e, sa týkala toho, že ceny e, niektorých liekov, ktoré nastavuje farmaceutický priemysel, sú príliš vysoké a ehm, tu išlo tlak, ktorý vyvíjajú farmaceutické spoločnosti, spoločnosti na zdravotné, zdravotnícke systémy, ale takisto e, ide o dostupnosť tých liekov a e, dostupnosť napríklad pri e, veľmi vážnych až smrteľných chorobách a sú to samozrejme otázky zásobovania v určitých krajinách, otázky byrokracie, schvalovacích systémov a problémov, ktoré vznikajú len kvôli Um, systémom registrácie alebo povolania liekov, takisto uh, následky krízy a riešenie týchto následkov. My sme sa snažili uh, vytvoriť nejaký globálny pohľad, uh, popísať všetky faktory, ktoré tu vplývajú a zamerať sa napríklad na zlepšovanie prístupu k liekom. Zohľadili sme to, čo, alebo teda, že veľmi čas, alebo komisia sa snaží zavádzať opatrenia, ktoré by túto situáciu zlepšili. Takisto sme sa snažili my analyzovať, e, ako verejné investície do tejto oblasti, um, aký, aký prínos e, prinášajú. Analyzovali sme tiež tému generických liekov, teda je k tomu viacero pozmeňovacích návrhov, kde je um, snaha podporiť konkurenciu v tomto sektore, aby sa zabezpečila prístupnosť, dostupnosť týchto liekov a efektívnejšie využívanie, využívanie zdrojov. Teda tu ide o znižovanie cen, ceny liekov a zvyšovanie ich dostupnosti v Európskej únii. Teda takýmto smerom sme sa uberali a v niektorých pozmeňovacích návrhoch sme tiež e, zaznamenali potrebu e, znížiť fragmentáciu alebo rôznu cenotvorbu v rámci Európskej únie. Teda v rôznych členských štátoch e, majú lieky inú cenu a je tam rôzne nastavená pridaná hodnota. Čiže ten systém Mm. aj ceny, aj preplácanie je rozličný. A my sme e, skúmali v rôznych oblastiach e, situáciu z, v, v oblasti liekov, ale skrátka snažili sme sa spolupracovať a hovorilo sa o týchto témach. No a bolo predlo, bol, bol vypracovaných 70 kompromisov, e, ktorými sme sa snažili vyriešiť teda väčšinu týchto, alebo veľké množstvo týchto 617 pozmeňovacích návrhov a my sme sa snažili na zasadnutiach e, o čo najlepšiu pozitívnu klímu a myslím, že väčšina e, týchto pozmeňovacích návrhov, o ktorých som hovoril, je podporiteľných. No a mm, tie kompromisy idú smerom k prehlbenej spolupráci medzi členskými štátmi. E, hovoríme tiež o potrebnosť, potrebe prehodnotenia e, práv možností nejakého práv legislatívneho návrhu, ktorý by riešil pridanú hodnotu a e, inovácie do nových liekov Európskej únie, ako aj prehodnotenia predchádzajúceho postupu, e, čiže možnosť náhrady, preplácania ceny liekov a podporu hospodárskej súťaže v tomto odvetvi a tiež e, možnosť znižovania fragmentácie v tomto sektore. Tiež e, sme hovorili o potrebe ochrany duševných, práv duševného vlastníctva a vytvárania stimula, alebo teda lepšie povedané monitorovania stimulov inovácie. Tu sú teda nástroje, ktoré mali stimulovať e, inováciu a a je potrebné tiež z nášho pohľadu zapojiť do tohto sektoru, do, inova- do investícií nielen verejné prostriedky, ale aj súkromné prostriedky. A tu je zase treba napríklad zabezpečiť návratnosť týchto zdrojov, čiže atraktivitu týchto investícií. My teda pracujeme na kompromisoch, sektor ktorý mal zvýšiť hospodárskú súťaž v sektore generík. Tiež e, bola vyjadrená obava zo strany viacerých e, poslankyň, poslancov e, o týkajúca sa zásobovania liekmi. Hovorilo sa o farmakovigilancii a dva kompromisy sa týkajú toho, ako rozbehnúť alebo garantovať e, e, tzv. zrýchlené konania pri e, skúškach a schvalovaní liekov. A tiež sme hovorili o vývoji nových antibiotík, respektíve o správnom uplatňovaní nariadenia o liekoch. Toto sú základné línie, na ktorých sa rokovalo o tomto návrhu, ale v princípe sú to nejaké základy, na ktorých môžeme dospieť k kompromisu a k dobrému výsledku. Thank you very much. And now we start with a shadow rapporteur, Karl-Heinz Florence. Začneme s tieňovými spravodajcami. Karl-Heinz Florence. Veľmi pekne ďakujem. No takže tie vianočné pozdravy vám radšej rád poz, pozvem. Mm, sme vo veľmi príjemnej pracovnej atmosfére. A napokon ide o prácu pre našich občanov a tí sa boja chorôb a preto vedeli vymaširovať aj jedným smerom. Preto som trošku skeptický. Ja som vždy trocha skeptický, pretože Európska únia má v tejto oblasti len obmedzené kompetencie. Ale musel som si už všeličo vypočuť, napríklad od milého kolegu Aukena, keď som si povedal, že by, sa mohlo, že by to tak mohlo byť. Takže e, k niektorým veciam som pripravený podporiť ich. Čo sa týka e, veľmi rýchlo rastúcich nákladov na lieky, súvisia s tým veľké obavy Niekedy to vidím aj tak, že napokon by to e, sa malo stať až otázkou pre prokuratúra a Nemecku K tomu došlo aj to správne. Nemyslím si však, že Európska komisie by tu mohla dlhodobo určovať ceny. E, socializmus sme u nás pred 20 rokmi e, demontovali a vlastne je to zase takto pokus ho znova do Európy vrátiť. Takže e, u nás sa to v Nemecku nerobí len cez e, priemysel, ale sú tu celé komplikované procedúry, e, podľa ktorých sa určujú ceny. Ehm, napríklad ako viem, krajiny Beneluxu či Rakúsko sa dávajú dokopy, sa zomknú, aby získali väčší kontingent a potom zastupovali za väčšiu, silnejšiu časť eh, tohto odvetvia a to považujem za dobré a majú, majú moju plnú podporu. Som tiež veľmi vďačný, že ten novosocialistický tón vypadol zo správy. Ešte nie konzervatívny, ale už sme na tej správnej ceste a môžem sa k tomu prihlásiť. Nechcem byť príliš negatívny, lebo netreba zabúdať, že farmaceutický priemysel um, prináša aj vynikajúce inovácie a nechcem už opakovať, čo som niekoľko, niekoľkokrát povedal, ale pred 20 rokmi, uh, ktoré boli uh, smrteľné, ale teraz sa s nimi dáva prežívať. Takže sa netreba, uh, netreba tlačiť farmaceutický priemysel tam, kam nepatrí. No ale to, že treba všetko riadne preskúmať, s tým súhlasím a to podporujeme. Takže e, e, hodnotenie zdravotníckých technológií. Myslím si, že to je veľmi dobrý európsky postoj a snaha. E, tam sa dajú dosiahnuť účinky. To sa už do určitej miery na báze dobrovoľnosti robí. A myslím si, že v prvom rade by sme sa mali sústrediť na e, pridanú hodnotu postavenú na veke. Myslím, že moji priatelia e, zelení by chceli harmonizovať aj etické e, princípy. Prajem vám veľa úspechu pri harmonizácii týchto princípov medzi Severnou a Južnou Európou. Ale nechajme kritériá vedy, vedeckosti, um, aby sme si ušetrili dvojitú robotu. Myslím, že sa tu dostávame do určitej uh, ne, uh, ľahkej situácie, pozície, pretože na jednej strane uh, sú tí, ktorí investujú nemalé prostriedky do uh, patentov, uh, za tie by mali získať E, prostriedky naspäť. Napríklad poznám mladého muža, ktorý e, chová pštrosy. A e, pštrosy majú taký talent, že ako magnet vyťahujú z, zo skládok metan a tak ďalej. A keď sa na toto príde, tak bude musieť svoju firmu zavrieť. Takže treba e, teda dať pozor na to, aby patenty ostali iba patentmi. Ale samozrejme, že sa dá aj ďalej skúmať, či sú ešte nejaké ďalšie možnosti. Viem, že sú nejaké e, snahy o predlžovanie patentov a to sa kritizuje. E, tomu treba zabrániť. Ak z patentu uplynie lehota, a je tam za ním nejaký drobný zvonček, alebo ako sa to volá, že sa predlží na 15 či 20 rokov, aj keď nemá žiadne klinické využitie. A o to vlastne ide, zabezpečiť klinický užitok pre našich pacientov, tak vtedy to by som podporil. No a čo sa týka cien, tam som sa už vyjadril. Môžem len zopakovať toľko, že krajiny Beneluxu, eh, Rakúsko a niektoré ďalšie, napríklad škandinávské krajiny, sa snažia tieto otázky riešiť bilaterálne. A v čase eh, všeobecnej kritiky v Európe je to správny postoj. Čo sa týka generík, eh, tam pod, súhlasím, u nás sa to často robí a dá sa to len podporiť a hlavne pre tých e, občanov, ktorí nemajú už také dobré finančné zázemie. A takto treba im pomôcť. Inak ďakujem, táto práca je veľmi e, príjemná. Trocha je to troška zdlhavé, ale ďakujem veľmi pekne za túto e, správu spravodajcovi. Ďakujem, pán Faria. Dobrý deň, ďakujem za slovo, pán predseda. Iba stručne. Musím povedať, že to bolo potešenie pracovať so spravodajkyňou a so ďalšími tieňovými spravodajcami k tejto téme. Um, čo sa týka obsahu, bolo tu niekoľko vecí, o ktoré sme sa obávali, s ktorými sme e, sa zverili spravodajkyni počas odborných stretnutí a takisto tieňovým spravodajcom. Oznámili sme im, čo by mohlo byť problematické. Jedna z takýchto vecí sú systémy refinancovania členských štátov EU, to je veľký problém. A ďalší veľký problém je zvyšujúca sa cena liečiv. Niektoré lieky, na, na, najmä nové, sú extrémne drahé. Čo tu je e, v stávke, sú, je, udržateľ, je udržateľnosť všeobecných zdravotných služieb v štáte, a takisto treba zabezpečiť, aby vo všetkých členských štátoch e, dobre fungoval aj farmaceutický sektor. Konkurencieschopnosť aj v tomto priemyselnom odbetví je mimoriadne dôležitá z mnohých dobrých dôvodov, ale tak či tak by sme nikdy nemali zo zretela vziať náš hlavný cieľ a to je taká zdravotná starostlivosť obyvateľstva, ktorú si každý môže dovoliť. Sú tu teraz zložité hospodárske dôvody, o ktorých by sme mohli hovoriť dlho počas našich zasadnutí a možno vykoristovanie ľudí drahými farmaceutikami, to skutočne nie je nič, čo by sa dalo prijať. Sú tu trhy vo farmaceutickom sektore, e, spomínali sme ceny, asymetrie Dokonca informácie nie sú dostupné o rôznych liekoch v niektorých členských štátoch EÚ. Farmaceutický sektor nepodáva takéto informácie. Myslím si, že v tejto správe by sme mali skutočne urobiť niečo, aby sme dokázali zabrániť agresívnej cenotvorbe farmaceutických produktov, najmä nových inovatívnych liekov produktov farmaceutického priemyslu. Ide tu stále o zlepšenie prístupu k liekom pre všeobecnú verejnosť. Možno potrebujeme lepšiu cezhraničnú spoluprácu, možno rozvoj nových technológií e, vo farmaceutickom priemysle, takže každý by mal z výskumu a vývoja e, benefitovať, mať osoch, keď prídu nové lieky na trh po fáze výskumu. Opakujem ešte raz, potrebujeme výskum a inovácie, aby sme dokázali zdravie obyvateľstva posúvať stále na vyššiu úroveň, postarať sa o zdravie a nové lieky na trhu, ale akékoľvek e, lieky na trhu by mali byť predávané za cenu, ktorú si ľudia môžu dovoliť, inak väčšina ľudí nebude si môcť jednoducho dovoliť kúpiť lieky, ak ochorie. Takisto potrebujeme lepšiu spoluprácu medzi rôznymi národnými orgánmi, tými, ktorí sú zodpovední za cenotvorbu, alebo tí, ktorí majú na starosti refinancovanie, preplácanie liekov vo všetkých členských štátoch treba mať taký systém a taký farmaceutický priemysel, ktorý má v strede záujmu človeka. Hodnota je človek v prvom rade. Už som viackrát tieto moje názory zverejnil, nie len v tomto výbore, ale aj na odborných stretnutiach, na stretnutiach tieňových spravodajcov. Potrebujeme systém, ktorý zhromažďuje údaje e, v klinickej praxi, takže vidno, aby sme videli, aké efektívne sú lieky v praxi, v teréne. Potrebujeme jednoducho vyhodnotiť pridanú hodnotu nového lieku nestranne. To, ako funguje. A treba zabezpečiť, že koordinácia cien medzi farmaceutickými jednotlivými firmami, e, to nemá tu čo robiť, žiadne kartely. A na záver by som chcel zablahoželať spravodajkyni, má čo robiť, aby tie mnohé pozmejúce návrhy zoskupila do kompromisov. A záverom musíme naozaj politicky napredovať, posunúť toto ďalej, takže aj v politickej skupine by sme sa mali skôr zbiehať názormi, konvergovať, aby sme mohli pre obyvateľstvo zlepšiť veci v zdravotnej oblasti. Ešte treba urobiť toho veľa, Povedal by som, že tie nevyspravodajcovia možno majú ešte viac roboty ako spravodajkyňa, takže ešte by bolo dobre zvolať niekoľko odborných strednutí. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a so všetkými ostatnými v pokračovaní v tejto dobrej práci. Pani Rivesi, ďakujem, pán predseda, za slovo. A ja by som chcela sa vyjadriť, ako veľmi oceňujem výmenu, ktorú sme už mali. Prístup k liekom je téma, v ktorej najväčším problémom je akceptovateľná cena, priateľné ceny liekov. Sociálne systémy v členských štátoch EÚ by mali byť schopné pokračovať preplácať lieky a tu sa veci začínajú komplikovať, pretože už dlhý čas mali niektoré firmy monopoly a to trvalo až do roku 2000, Išlo tu o miliardové zisky ročne a na druhej strane bol výskum a inovácie. Aký bol výsledok? Vytvoril sa problémy Vytvorili sa rôzne laboratória a systém sa vyvinul tak, že si teraz môžu výskumníci diktovať ceny za finálny produkt. Máme o tomto informácie? Nemáme ich dosť. Bolo tu sympózium o prístupe k liekom, vypočuli sme si komisiu, ktorá tvrdí, že sú povinné licencie, treba pomôcť členským štátom v tejto oblasti, pretože inak India, Brazília, dokonca Alžírsko si budú diktovať ceny stovky eur, 200 eur. Vo Francúzsku sú e, obrovské rozdiely v cenách liekov a tieto povinné licencie, keď si chce laboratórium vybaviť, tak to jednoducho v členských štátoch je zložité a potom na to nadvezuje cenotvorba. Tam je jednoducho problém medzi výskumom, a vývojom a tvorbou cien. Treba, aby sme išli príkladom. Za ostatných 40 rokov sa na trh dostali iba dve, dva nové lieky, ktoré sú proti tuberkulóze a 14 nových liekov proti sennej nádche. Takže verejnosť má osoch z takýchto liekov, alebo tu ide o to, koľko zarobia farmaceutické firmy. A majú ľudia na takéto lieky peniaze? Skutočne je dôležité ujasniť si, ako to vyzerá medzi výskumom a vývojom a potom, kým sa dostane nový liek na trh, čo to vlastne všetko znamená, aké sú tam súvislosti. Buď ide o nový prelomový objav, to by malo byť hlavné, to by malo byť hlavné kritérium, Máme tu inovácie, máme tu rozličné orgány, úrady, ide tu o pridanú hodnotu, o technologický pokrok. Médecins du Monde, organizácia, sa vyjadrili k lieku, konkrétnemu lieku a e, vyhrali súd, pretože tu šlo o pridanú hodnotu, terapeutickú pridanú hodnotu. To je tá najvyššia hodnota. A takto by to malo fungovať vo všetkých členských štátoch EÚ. Takto by to malo fungovať pri rokovaní o cenách a pri preplácaní, refinancovaní. E, technické odborné vyhodnotenie je jedna vec, ale potom, ako sa správa liek v praxi, ako naozaj pomáha, ako funguje, je ďalšia vec. Inovovanie neznamená ešte, že ten liek naozaj má aj liečebnú hodnotu pre ľudí. Inovovaný liek je iba nový, inovatívny. Preto treba pri inovácii prihliadať aj na skutočné potreby ľudí, liečebnú hodnotu, pretože inovácia ako taká nie je zárokou. Nový liek ako taký nie je ešte zárukou, že sa odpovie na potreby, zdravotné potreby e, väčšiny ľudí. Patenty môžu byť aj problémom, ak vznikne nejaká naliehavá situácia a je potreba využiť konkrétny liek, ktorý je patentovaný. Farmaceutické laboratória niekedy môžu byť potom ne, nemusia byť schopné dodať veľké množstva, ktoré sú potrebné pri tom, keď patent obmedzuje alebo je obmedzený iba na nejaké konkrétne laboratória, potom musíme kupovať vakcínu za cenu, ktorú jedno laboratórium si jednoducho stanoví a tá bude vysoká, pretože je vysoký dopyt po takejto vakcíne, ak je naliehavá situácia. Treba urobiť e, naozaj výskumy a ozrejmiť si situáciu, ako vyzerá. Ďakujeme, pán Pedišiny. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem spravodajkyni pani Kabezon. E, chcel by som sa sústrediť na hepatitidu C, Poskytnem vám niekoľko čísel. VHO odhaduje, že vo, odhaduje, že vo svete v súčasnosti je 130 až 150 miliónov ľudí, ktorí trpia chronickou hepatitídou C. Mnohí z nich aj sú ohrození úmrtím, zomru na hepatitídu C. Na severe Európy je prevalencia 0,1 až 1 v Strednej Európe 1,2 až 2 a v Južnej Európe prevalencia 2,5 až 3,5 e, Tvárov tvár týmto číslam vidíme, že rozličné časti EÚ sú postihnuté hepatitidou C v rôznej miere. Európska komisia ešte nezačala konkrétny akčný plán na riešenie problémov s hepatitidou C alebo o, o ňom aspoň ja neviem. Mám však pocit, že sú ako keby boli výhody v tom, že sa táto choroba necháva mm, na voľno zúri medzi obyvateľstvom a nič sa proti nej nerobí. Táto choroba, keď sa s ňou nič nerobí v začiatkoch, tak sa dostane do chronickej fázy Preto je taká dôležitá včasná diagnostika a kombinované liečebné metódy, ktoré využívajú nové farmaceutika. Ako povedala pani Rivazi, v nedávnych rokoch sa na trhu objavovali nové farmaceutické výrobky, ktoré nevedia vyliečiť chorobu, Taliansku sa platí 40 tisíc za liečbu takého pacienta, 43 v Nemecku, vo Francúzsku, podobné čísla a 20 niečo, to je lacnejšie, v Španielsku. A nepriame náklady ešte treba priratať, 50 eur. Ja si myslím, že iniciatíva pani Kabezon by mohla byť ambicioznejšia. Podľa mňa výbor Envy a celý Európsky parlament naozaj by sa mali snažiť šíriť takéto silné posolstvo, ktoré by malo dosiahnuť aj po dvere komisie, alebo za dvere komisie. Ešte tu nemáme EU legislatívu síce, ale práva pacientov tu sú a hepatitida C, jej liečenie jej chronickej fázy je jednoducho zárobková činnosť pre Big Pharma, pre farmaceutické firmy. Takže treba odvážne sa postaviť takýmto snahám. Výbor pre petície dostáva mnoho petícií z, od európskych občanov a tí majú právo, hovoria, že majú právo sa uzdraviť a nie len byť stále liečený. Ďakujeme. Ďakujem, pán predseda. A ja som predlažil e, nejaké pozmeňovacie návrhy ohľadom cezhraničných predajov liekov. Je to naozaj problémom, pretože práve v hraničných oblastiach a tam, kde sa zdržiava veľa turistov, je to často náročné rieš dostať sa um, k liekom, pretože tam chodia uh, občania z vedľajšej krajiny so svojimi recept, receptmi. A nie, vieme teda, že to vnútroštátna kompetencia a niektoré členské štáty Európskej únie dovolujú takýto preja, predaj medzi jednotlivými e, lekárňami a zvládajú to, iné to nedovolujú. Napríklad e, nie je možné e, z Nemecka, v Nemecku dostať z niektoré európske krajiny Keď sa teda e, niekto e, uchádza o kúpu tohto lieku e, aj s receptom, vieme teda, že je to vnútroštátna kompetencia, ale mali by sme tu trošku vyvinúť tlak, pretože si myslím, že je to aj súčasť európskeho vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaputo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať e, pani Kabeson za vynikajúco odvedenú prácu, pretože naozaj e, tie prípravné kroky trvali dlho a boli naozaj vyčerpávajúce. Boli sme tam prizvaní mnohí zastupcov všetkých politických e, síl, teda sa mohli vyjadriť. A vďaka tejto aktivite ten výsledok je mm, naozaj veľmi dobrý a téma pritom je veľmi citlivá, teda prístup k liekom. A to je zásadná záležitosť a to preto, lebo hospodárska kríza podľa môjho názoru veľmi ovplyvnila to, ako najmä menej majetné vrstvy v populácii, aký majú prístup k, k kvalitným a spolahlivým liekom pokiaľ ide o alternatívne lieky, tak e, tam nedošlo k nejakému veľkému nárastu. Ehm, ale od tej doby, ako Európska komisia má legislatívu v tejto oblasti, občania ešte stále trocha nedôverujú tým alternatívnym liekom, teda generikám v porovnaní so značkovými liekmi. A možno by to chcelo nejakú osvetovú kampaň, aby spotrebitelia začali týmto generickým liekom dôverovať. A ja si myslím, že to je veľmi dôležitý krok, najmä voči tým, ktorí nie sú dostatočne bohatí na to, aby sa liečili um, značkovými liekmi. Ja som sa obrátil na komisiu, aby mi na to odpovedala. Komisia mi povedala, že na tom pracuje, že to štatistiky potvrdzujú, to, čo hovorím, a ja si myslím, že aj vďaka práci kolegyne Cabesón sa tejto téme bude venovať čoraz väčšia pozornosť. Ja dúfam, že komisia odpovie vyčerpávajúcim spôsobom aj parlamentu ako takému a že sa rozhodne podniknúť nejaké jasnejšie kroky. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či je tu zastupca komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia by chcela túto príležitosť využiť a poďakovať e, Európskemu parlamentu znova za jeho veľmi významný a užitočný vstup do tejto diskusie o dostupnosti liekov. My vieme, že sa odviedlo veľa užitočnej práce a veľa energie bolo vynaložené na spracovanie tejto správy. A vieme, že veľké množstvo pozmeňovacích návrhov. Vidíme, že pozmeňovacie návrhy svojim množstvom ukazujú, že je to téma palčivá a je treba vykonovať kroky na eh, nielen európskej, ale aj vnútroštátnej úrovni. A zároveň hm, vidíme že je potrebné riešiť eh, prioritne niektoré oblasti, napríklad včasnú dostupnosť eh, liekov pre niektorých eh, pacientov, ktorí potrebujú naozaj rýchle za primerané ceny a pritom samozrejme nesmieme zabúdať na to, aby sme zachovali konkurencieschopnosť farmaceutického odvetvia. Na výbore Envy na zasadnutí 12. oktobra a v súlade s tým, um, aké závery rada schválila v minulom júni, komisia identifikovala niekoľko kľúčových oblastí záujmu. A ja by som chcel teraz e, niekoľko z nich e, zdôrazniť. V prvom rade optimálne využitie legislatívy pre farmaceutika na zabezpečenie včasnej dostupnosti liekov, podporu inovácií a to osobitne tam, kde sú nenaplnené medicínske potreby. Ale e, chcem otvorene a jasne povedať, že, že povolovanie liečiu musí splňať základné pravidlá bezpečnosti, efektívnosti a kvality, ktoré sú stanovené v legislatíve Európskej únie. Zároveň by sme chceli zabezpečiť dobrú interakciu medzi jednotlivými hráčmi, aktérmi v tejto oblasti, teda o výskumu vývoja po povolovanie e, liekov až k rozhodnutiam o cenách, e, náhradách alebo náhrade nákladov na lieky a farmakovigilancii. A chceme tiež zabrániť e, zbytočnej duplicite chceme koordinovať e, kroky tak, aby, e, sa, aby nedochádzalo k sklzom v zásobovaní, ale ani k zvyšovaniu nákladov pre zdravotnícke systémy alebo zbrzdevaniu technologického pokroku. A po tretie, komisia rozbieha štúdie, ktoré by mali využívať vedecké poznatky ktoré sa budú týkať e, inovácií, výskumu, dostupnosti a e, cenovej prístupnosti liekov. Komisia na rade EPSCO dnes predloží aj metodiky, aj časový harmonogram týchto štúdií a nezabudne samozrejme informovať parlament o výsledku tejto rozpravy. No a záverom my pracujeme na technologickej stránke a vítame tie orientačné informácie, ktoré obsahuje správa Európskeho parlamentu. Zohľadniť eh, však musíme aj vnútroštátne záväzky v oblasti zdravia a ochrany pravdušeného vlastníctva, ktoré sú základnými požiadavkami podpory inovácií v Európe a toto je podľa nás vec eh, želateľná. Teda, tento zoznam dôležitých bodov samozrejme nie je vyčerpávajúci, ale e, Aké pozmeňovacie návrhy budú schválené, sa zatiaľ nevie. V každom prípade komisia bude tento proces sledovať veľmi dôkladne a e, bude prítomná aj pri schvalovaní tejto veci na pléne v parlamente. Ak by parlament alebo jednotliví poslanci, poslankyne sa domnievali, že komisia má nejaké znalosti, ktoré sú užitočné, tak e, veľmi radi sa s nimi podelíme. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem vám. Teraz by som chcel odovzdať slovo našej spravodajkyni, pani Kabeson Ruiz, aby uzavrela túto našu rozpravu. Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť záverom podobne e, ako ostatní chcem poďakovať e, kolegyňam a kolegom za spoluprácu, ktorá vo všeobecnosti viedla k tomu, že sme dosiahli prakticky dohodu, aj keď nie všetky oblasti sú ešte uzavreté. E, ja si však myslím, že ich riešime. Napríklad e, to, čo spomenul kolega ohľadom eradikácie hepatitidy C, a plánu na eradikáciu chorób, kde lieky sú, ale nie sú dostatočne dostupné. Ďalej mm, prehlbenie a zlepšenie fungovania postupov, ktoré sú vedené v smernici o cezhraničnom prístupe k liekom alebo k zdravotnej, zdravotnej starostlivosti. Avšak tých 600 pozmeňovacích návrhov samozrejme znamená, že tej práce nám ešte zostáva veľa. Avšak ja myslím, že môžem povedať, že je tu dobrá vôľa a ak chceme vyslať jasný signál, potrebujeme správu, ktorá bude konzistentná, pričom konzistentnosť na základe 617 pozmeňovacích návrhov a rôznych záujmov, ktoré bude treba vyvážiť, nájsť teda nejakú rovnováhu, tak eh, opakujem, bude to vyžadovať veľa práce, ale konečný výsledok je veľmi dôležitý, pretože musí byť pragmatický a musí reagovať na to, čo od nás občania žiadajú teda zlepšenie prístupu k liekom. A v tomto si myslím, že sa môžeme spolahnúť na spoluprácu všetkých, pretože je to vec, ktorá nás všetkých zaujíma, takže sa tešíme na sledujúce rokovanie. Ďakujem. Ďakujem vám. Ja len chcem pripomenúť, aký je harmonogram hlasovať na výbore NV by sa o tejto veci malo 31. januára, na pléne vo februári. Teraz eh, vidím, že nemáme žiadne ďalšie veci na programe. Ja by som len chcel pripomenúť, že nasledujúce zasadnutie bude 15. decembra, budúci týždeň v Štrásburgu a tam budeme hlasovať o reforme ETS a nasledujúce zasadnutie bude 12. januára v Bruseli. A teraz môžem ukončiť naše dnešné zasadnutie, avšak musím pripomenúť, že o 12. tu v tejto sále máme ešte vianočný koktail. Takže vás všetkých vítam a pozývam.